kolegyne, kolegovia. Teraz sa dostávame k prvej časti hodiny otázok na komisiu. Prvá otázka je od pána Papastomkosa. A pán Barnie má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pána, pánovi Pavastankusovi za túto otázku na túto tému, pretože spadá to do mojej zodpovednosti a je to dôležité pre dobré fungovanie finančného trhu. E, notačné agentúry e, sú e, prvoplánové pri hodnotení krízy aj pri hodnotení stavu kríz. A kríza nám ukázala, že ich fungovanie že ratingové agentúry dokázali, že e, kríza predstavuje problémy a takisto spôsobuje ťažké následky. A preto e, G20 sa rozhodla prijať veľmi silné rozhodnutia a to vytvoriť istú supervíziu, kontrolu a novú, e, novú, nové pravidlá riadenia. Komisia v, v čase krízy veľmi rýchle prijala svoju, zobral na seba svoju zodpovednosť a takisto urobila z aktivít ratingových agentúr prioritu uh, posledných rokov. Od septembra 2009, čiže uh, rok po uh, páde Lehmanu, bolo prijaté nariadenie o ratingových agentúrach a takisto chcem poďakovať za prácu vášho spravodajcu, pána Bozesa a chceli sme riešiť problémy ratingových agentúr E, ktoré prispievali k finančnej kríze. Zaviedli sme režim povinnej registrácie pre všetky ratingové agentúry, ktoré e, majú sídlo v EÚ a išlo o to, aby sme sa ubezpečili, že sa ukončili možné konflikty záujmov a takisto e, chceme zlepšiť kvalitu ratingu a metodológiu tohto ratingu a takisto sa chceme zabezpečiť, že tieto agentúry konajú transparentne. E, dôverujem tomu, že nové pravidlá rozhodujúco zlepšia nezávislosť a integritu procesu ratingu a takisto zlepšia transparentnosť aktivít týchto agentúr a takisto um, Eh, aj tých agentúr, ktoré sa zaoberajú štátnym dlhom eh, e eh, štátov EÚ. Takže takáto je situácia. Pán poslanec Papastankos, vy navrhujete, aby sa vytvorila Európska verejná agentúra ratingu. Toto spada do aktuálneho modelu ekonomiku E, ide e, tu o model e, plácu a toho a zasielateľa. Čiže tu ide aj o zodpovednosť. Samozrejme, pán poslanec, prvá priorita dnes je tá, aby sme zlepšili dobre fungovanie nariadenia z roku 2009 a aby sme zaviedli renovovaný systém ale uh, neuzatváram sa pred touto myšlienkou, ktorú prinášate, čiže Európska ratingová agentúra. Mali by sme zistiť, aké následky bude mať nariadenie z roku 2009 pretože aj hodnotenie je naplánované v tomto nariadení a komisia potom vášmu parlamentu a e, rada predloží v decembri 2012 túto, túto kontrolu. E, Komisia e, predloží e, návrh, aby sme vytvorili nový, novú, nový Európsky úrad, ktorý bude kontrolovať ratingové agentúry. Európsky parlament pri rokovaní o nariadení e, navrhol, a teda hlavy štátu sa dohodli na tomto princípe. Som presvedčený, že transfer novej no, novej agentúre e, rating, e, pre rating kreditov e, prispeje k lepšiemu fungovaniu našej Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Papastamkos. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi Barnierovi za jeho odpoveď a chcel by som zároveň povedať, že toto je taká téma, kde sa neustále požadovala parlamentná kontrola to znamená, že ešte ďaleko predtým, ako vyputla, vypukla tá medzinárodná kríza, sú tu také dva paradoxy, podľa môjho názoru. Sú tu medzinárodné, medzinárodné rentingové postupy, ktoré ale nikto nekontroluje a potom sú tu určité, určité záujmy jednotlivcov, ktorí nie sú z Európy. Oni majú aj vplyv potom na samotné štáty a samozrejme aj na orgány únie. Ja by som chcel na vás apelovať v tom zmysle, aby komisia čo najrychlejšie toto riešila, aby mohla rýchlo konať. A potom, ako to vyzerá aj napríklad s tým, ako sa prozdeli úlohy v rámci týchto ratingových agentúr. Ďakujem pekne, teraz pán komisár. Papa Santos, Vážený pán poslanec, viete, viem, že sa dlho angažujete v tejto otázke a preto som rád, že sme dnes začali tento dialog. E, ja som v svojej funkcii len niekoľko týždňov. Uvedomujem si e, toto, že existuje toto nové nariadenie. E, prišla s ním predošlá komisia. Zlepšili sa veci a Povedal som, že eh, o posledných pokrokoch vás budem informovať. Eh, ide tu o kontrolu podľa SMA. Eh, máte pravdu, keď hovoríte, že v spoločnom a jednotnom trhu, ktorý je integrovaný, existujú podniky, ktoré už nie sú národné. Chcem pripomenúť, že v EÚ polovica bankového sektoru existuje, e, teda patrí k inej krajine ako v tej, v ktorej pracuje. Čiže ide tu o cezhraničné fungovanie a supervízia zostáva stále vnútroštátna, národná. Takže musíme toto integrovať, pretože SMA bude mať nové e, kompetencie a vy si želáte túto európsku medzinárodnú supervíziu. Tento E, tento dozor. E, vaša krajina utrpela silnými otrasmi. E, musíme byť naozaj veľmi opatrní. Ja teraz nebudem hovoriť o tom, čo sa stalo. Musíme naozaj dávať pozor v každom prípade, keď ratingové agentúry hodnotia ekonomiku a štáty a takisto aj verejnú službu. Prečo? Lebo tu ide o suverénny štát a um, podľa mňa E, sa to treba stavať na prvé miesto. A takisto som o tom hovoril a, aj na Rade ministrov financií v Madride, pretože prevencia budúcich kríz je veľmi dôležitá, aby e, sme um, neukladali to rebeno na plecia daňových poplatníkov. Takže preto potrebujeme veľmi e, silnú, e, silnú supervíziu, silný dozor a všetci musia um, prijať svoju zodpovednosť. A tieto ratingové agentúry budú, um, na ne bude mať dohľad táto Európska ratingová agentúra. Pán Obermajer, požiadali ste o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj za výbornú za zivornú informáciu. Je to taký mierny optimizmus. Ak by sa teda podarilo zrealizovať Európsku ratingovú agentúru, bolo by dobré, keď sme boli nezávislí od ratingových agentúr v USA. Eh, samozrejme, by zaujímalo nielen to, kde bude mať svoje sídlo, ale v dôsledku toho aj to, akým spôsobom sa eh, bude pôsobiť táto agentúra, aké bude zloženie. Konec koncov, agentúra by mala mať určitú moc určitú silu a preto ma zaujímalo v rámci samotných procesov, aké sú plány, aké dopady budú mať jednotlivé procesy. Ak napríklad člen eurozóny bude mať e, zlé výsledky, aký to bude vplyv na jeho kredibilitu. Kyrie Petro, pekne το logo. E, Vážený pán poslanec, vy sa ma pýtate e, prečo by sme mali vytvárať Európsku ratingovú agentúru. Mala by to byť verejná agentúra podľa, post, po, podľa poslanca. Uh, uh, nechápem, že komisia pracovala v tom smere, že predložila nariadenie, vy ste ho prijali a išlo tu o renováciu súčasného systému, pretože sú to súkromné agentúry a išlo tu o to, aby sme mali transparentnosť, aby sme sa vyhli konfliktu záujmu. Takže takáto je situáciu, situácia, toto nariadenie vstúpi do platnosti čo najrychlejšie. E, no a potom my doplníme tento nástroj tým, že e, ESMA dostane e, kompetenciu kontroly. Pán poslanec Papa Stankos e, prišiel s touto myšlienkou novej agentúry, ale naozaj potrebujeme čas, aby sme ohodnotili e, ten biznisový model. Táto myšlienka je zaujímavá, ale e, treba ju veľmi potrobne zhodnotiť. Ja sa nebudem teraz vyjadrovať tomu, ako bude pracovať, z čoho bude spočívať. Takáto agentúra vlastne bude vytvárať aj otázku interferencie. Ehm, takisto by striktné podmienky pre súkromné ratingové agentúry mali platiť aj verejným ratingovým agentúram. To sú rôzne otázky. Ak by sme išli tým smerom, že by sme vytvorili novú verejnú európsku agentúru, ehm, Eh, tak potrebujeme odvieť serióznu prácu a mali by sme sa vyhnúť improvizácii. Najprv by sme mali prijať rozhodnutia, aby sme zrealizovali ten renovovaný systém, ktorý zaviedlo nariadenie a potom odpovedať na seriózne otázky, najmä tie, ktoré som tu spomenul ja. Ďakujem, pán komisár. Vážené dámy, vážení páni, pokiaľ sa v sále nenachádza žiaden ďalší poslanec, ktorý položil otázku, potom je táto moja otázka bezpredmetná. Zasadáme zasadáme jednoducho za mimoriadných okolností, takže berieme samozrejme na vedomie otázky, ktoré boli pôvodne položené aj kolegami, ktoré tu nie sú a budú zodpovedané písomne, aj keď nebudú zodpovedané v pléne. Takže vašu odpoveď dostanú nasledovní kolegovia pán Chabasitis, Balcitis, pani Morkunajte, A potom e, nasledujúca otázka adresovaná pánovi Almuniovi. A síce otázka pána Liama Elwarda. Otázka číslo 28 to bola. Keďže tu máme pána komisára, poprosil by som ho o jeho odpoveď. Dear President, uh, nie je tu teda prítomný, ale práve prišiel pán Almonia, takže pán e, Tusas, e, nasledujúci, e, ktorý dostane odpoveď písomne, pretože tu nie je, potom pán Crowley, pán Zjobro a nasledujúca otázka. OK, je tu pán komisár, aby zodpovedal na nasledujúcu otázku? Dobre, takže v tom prípade by sme mohli pokračovať. Vítam vás, pán Almurnia. Ste pripravení zodpovedať na otázku pána Elvuda? Takže nech sa páči, máte slovo na zodpovedanie otázky pána Elvuda. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepáčte, že som prišiel takto trošku neskôr. Chcel by som povedať, že komisia veľmi pozorne sleduje, ako sa vyvíja trh so smartfónmi a ako povedal vlastne poslanec vo svojej otázke, vytvorili sa nové trhy. Komisia je rozhodnutá zabezpečiť to, aby princípy a pravidlá Európskej únie boli rešpektované, čo sa týka hospodárskej súťaže Samozrejme vieme, že je to veľká dynamika, veľmi rýchlo sa menia, mení situácia na trhu, sú tu určití veľkí hráči, Microsoft, Intel a komisia zabezpečí to, aby hospodárska súťaž fungovala, aby spotrebitelia si mali možnosť vybrať medzi jednotlivými alternatívami a mohli využiť takéto inovácie a technický rozvoj. V tejto súvislosti, keď si uvedomujeme, že toto je veľmi dôležité pre druhú a tretiu generáciu mobilných technológií. Komisia si je vedomá toho, aký výborný rozvoj vykonali určité technológie, určité organizácie. Samozrejme, komisia, e, samozrejme, jednotlivé spoločnosti musia rozhodnúť pre, svoje, pre svoj biznis, biznis plán a komisia zdôrazňuje pre všetkým interoperabilitu a hospodárskú súťaž, aby mohlo, bolo možné využívať jednotlivé technológie z viacerých spoločností, aby to nebolo zablokované. V tejto súvislosti komisia víta určité špecifikácie, ktoré majú brániť vytvoreniu dominantných pozícií na susedných trhoch. Otvorené platformy, to je určitá možnosť, takto sa vytvoria uh, trhy, kde bude hospodárska súťaž zabezpečená. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Takže, pán Elward, máte slovo. Ďakujem pekne pán komisár, za odpoveď. Chcel by som povedať, že vieme, že boli určité udalosti, ktoré sa týkali určitej cenzúre pri obsahoch a to súvisí priamo s tou technológiou. Niektoré ap- aplikácie boli zamietnuté operátormi aj softverovými producentmi a mne by zaujímalo, čo môže spraviť komisia preto, aby sa zvýšila hospodárska súťaž, aby bol prístup k informáciám o nových technológiách, aby bola garantovaná sloboda prejavu. Pán komisár, nech sa páči, máte k tomu slovo. Áno. Viem, že to, čo ste spomínali v doplňujúcej otázke, to, čo ste teda spomenuli, že to môže viesť problémom a k skresleniu súťaže. My veľmi úzko sledujeme situáciu a neviem sa vyjadriť k určitým procesom a určitým šetreniam, ktoré teraz prebiehajú. My na to pracujeme, ale sme si toho vedomí, že tie veci, ktoré ste spomínali a tie obavy, ktoré ste priniesli v tomto parlamente, sú na mieste a mojou úlohou, našou úlohou je monitorovať situáciu pri hospodárskej súťaži, aby sa nevytvorila dominantná pozícia, aby to neboli bariéry pre vstup nových aktérov. A aby tu neboli konec koncov problémy pre užívateľov týchto nových technológií, lebo tieto technológie mali byť v prospech a nemali spôsobať problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Máme ešte dve doplňujúce otázky. Prvú má pán Rubiš, Máte 30 sekúnd. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. V eh, roaming v, v nariadení o roamingu 1 sme stanovili eh, ustanovenia opravujúce roaming a výmenu údajov, čiže každý operátor v Európe eh, máme možnosť dosiahnuť ku každému klientovi. A teraz existuje možnosť, že operátori jednoducho takéto služby stiahnu a neposkytnú potrebnú podporu. Ehm, myslíte si, že sa môže stať nevyhnutným, aby v tejto veci začali pôsobiť národné regulačné orgány? A máme tu ešte ďalšiu doplňujúcu otázku. Pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Ehm, Vítam tam, e, že komisia sa e, zaoberá touto témou v súvislosti e, s právom upravujúcim hospodárskú súťaž. Mňa by zaujímalo, či prípady tieto, ktoré boli spomínané, by mohli byť analogicky vzťahované na to, čo sa spomínalo, či tie inteligentné telefóny a ich používateľe týchto inteligentných telefónov majú možnosť nejako postupovať proti iným operátorom. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tejto otázky, myslím si, že mali by sme prepojiť primeranú legislatívu a nástroje na kontrolu hospodárskej súťaže. Určité aspekty, ktoré boli spomenuté v rámci otázky, v rámci vášho vystúpenia, Áno, sú tu určité nástroje na kontrolu hospodárskej súťaže, boli účinné, aj budú, ale v súčasnosti samozrejme, ak komisia niečo zistí, máme tu regulatórne možnosti, tak ako to bolo v minulosti a môžeme takto postupovať aj v budúcnosti. Myslím si, že najlepšie riešenie bude taká dobrá zmes hospodárskej súťaže a regulácie, nie nejaké alternatívne nástroje, ale doplňujúce. A čo sa týka vašej otázky, Pán poslanec, nie som právnik, neviem teda zoznam sťažností súkromných osôb, ako je to teda na súdoch. V každom prípade my získame určité informácie, niekedy aj sťažnosti a po každý krát, keď je nevyhnutné, aby sme reagovali, lebo sme toho názoru, že na základe informácií alebo sťažností, ktoré dostala komisia, to je nevyhnutné, aby sme konali, využijeme naše nástroje a konáme. Ako som už povedal na úvod, v tejto oblasti, v týchto otázkach, pri týchto problémoch vykonáme určité šetrenie a o tom nemôžem verejne hovoriť, lebo samozrejme musím byť diskrétny. Ďakujem. Ďakujem. Nasledujúci kolega tu sa z e, dal doplňujúcu otázku, um, obdrží na ňu odpoveď písomne. Ďalšie otázky sa týkajú pani komisárky Kroes. Myslím, že ešte nedorazila. Áno, je to tak. Pán Crowley, jeho zastupuje pán Elward, ale mm, mali by sme počkať na pani komisárku Krosovu. Písomné odpovede dostane pán Ziopero. Nasledujúca otázka adresovaná pánovi komisárovi Renovi je e, otázka Nikolausa Chontisa, otázka číslo 32, takže nech sa páči, pán komisár, máte možnosť zodpovedať túto otázku. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the financial crisis in Greece finančná kríza v Grécku nebola spôsobená bankovým sektorom alebo v verejnom sektore. Ehm, ehm, banky ehm, boli vystavené malým výhľadom v raste Komisia urobila vlastné hodnotie gréckej ekonomiky a systému a zhodnotila mnohé zdroje informácií a takisto aj um, ratingové agentúry. Uh, komisia um, monitoruje uh, fiskálne opatrenia, uh, ktoré robia grécké úrady a um, Grécko toto um, prijalo v marci 2010 aby potom dosiahlo um, rozpočtové ciele. 8 mm, bankových aktív uh, sú vo vládnych dlhopisoch a um, v roku 2010 e, to nepresiahne 8 Okrem toho grécké banky e, sú závislé od e, operácií ECB. Týka sa to aj medzinárodného peňažného trhu. Komisia prijíma svoju zodpovednosť, aby zabistila makrofinančnú stabilitu v, v eurozóne Mnohé krajiny sú ovplyvnené greckou krízou, najmä Francúzsko a Nemecko. Ehm, ehm, v, v rozmere HDP ehm, je, čo sa, čo sa týka jednotlivých bank, asi 10 sa investovalo do krajín v južnej a východnej Európy. Pán Hudis, 3 e, sekundy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, pánovi komisárovi za odpoveď. Je to jasné, že banky sa stretávajú s niektorými problémami a takisto aj mm, e, istá neistota zasiahla grécky verejný sektor. Chcel by som upresniť, že vždy, keď Grécko ohlási nejaké opatrenia e, v podobe pôžičiek, tak ratingové agentúry zmenšujú dôveryhodnosť e, a kredibilitu Grécka. Je to naozaj veľmi nevďačná úloha. E, chcem sa spýtať, či tieto ratingové agentúry sú dôveryhodné. Sú to americké ratingové agentúry a e, je nepriateľné, aby ich prijímala ECB, pretože ECB je dôveryhodná organizácia. Pred chvíľou tu bola položená istá otázka. Je možné, že, Európska že európske inštitúcie neberú do úvahy tie hodnotenie, ktoré e, sa realizujú teraz? Pán komisár, máte slovo. Uh, uh, Ako som povedal, pán predseda, komisia vo vlastnej analýze zohľadňuje Eh, ratingové agentúry, ale takisto má k dispozícii aj vlastné analýzy a Európska eh, komisia veľmi eh, zblízka sleduje, čo sa deje vo verejnom sektore, v bankovom sektore v Grécku, čiže máme svoje vlastné závery. A na základe týchto záverov robíme návrh hej, rady. E, samozrejme sú tu ratingové agentúry, ktoré sú v podstate súkromnými spoločnosťami, ale takisto majú veľký vplyv na finančné trhy. To však nie v zodpovednosti Európskej komisie. Sú tu dve otázky ohľadom rovnakej témy. Najprv pán Messerschmidt, 30 e, sekúnd. Tak for det, formand. Vi er jo alle sammen meget optaget af... Ďakujem, pán predseda. Veľa nás e, e, e, veľa sa zaoberáme tým, čo môžeme urobiť v záujme vyriešenia tejto finančnej krízy. Nedávno ste, pán komisár, navrhli cez médiá, aby členské štáty v budúcnosti svoje návrhy rozpočtov predložili komisii skôr, než o tom budú diskutovať národné parlamenty a rozhodovať o rozpočtoch. Teraz by som e, rád e, sa od vás dozvedel trochu viac podrobností. Naozaj chcete, aby komisia v budúcnosti najprv si chcela pozrieť ešte pred e, národnými parlamentami rozpočty? Druhý dotaz od pána Papa Nikola. Ďakujem vám, pán komisár za vašu odpoveď. Veľmi presne som sledoval, čo ste odpovedali, údaje, ktoré ste spomínali a ako ste vysvetlili postoj komisie. E, pokúšam sa vyvodiť z toho určitý záver a síce, či v budúcnosti mm, ak bude nejaká ďalšia krajina Európskej únie mať podobné problémy, či sa s ňou bude zaoberať, rovnako budete e, postupovať podľa rovnakej logiky ako teraz? Um, alebo poviete, mali sme problémy pri Grécku a prístupe, ako sme to riešili, štruktúralné problémy, ktoré možno budú mať dopady v budúcnosti na ostatné členské štáty. Ďakujem, pán komisár, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som pripomenul, že zodpovedám túto otázku zastúpení komisára Rejna, ktorý je chorý, takže toto skutočne nie je moja oblasť, ale tá otázka, ktorá tu bola položená a ktorá sa týka národného rozpočtu, my sme o tom diskutovali poprvýkrát e, minulý týždeň na kolégiu. Zaoberali sme sa tým, aké opatrenia by sa mali prijať pre budúcnosť. A samozrejme jedna z tém, ktoré, ktorými sa budeme zaoberať, aj keď musím povedať, že teraz ešte nemáme o tom žiadne rozhodnutie, že je to iba diskusia, ktorá by mala zabezpečiť to, aby kolegium bol, e, diskutovalo o tejto otázke. A musím povedať, že príslušný komisár príde potom neskôr s konkrétnym návrhom a potom to, o tom môžete diskutovať s ním. A teraz druhá otázka. E, prečo by komisia mala zaujať iné stanovisko voči Grécku, prečo by to stanovisko malo byť iné voči inému členskému štátu. Myslím si, že e, môžem povedať, že ak by takáto situácia nastala, tak naše stanovisko bolo také isté. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vítame medzi nami pani komisárku Krasovu. Mali sme otázku číslo 30 ktorú predložil pán Crowley. E, za neho to teraz e, urobí pán Elward. Nech sa páči, pani komisárka, môžete odpovedať. Ďakujem pekne. Pán predseda, vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo vyvíja a smeruje k digitálnej dobe, skutočne Európa musí byť pripravená. A to sa týka aj e, širokopásmovej infraštruktúry, ktorá bude veľmi dôležitá v budúcnosti. Rada v roku 2009 prišla s indikatívnym cieľom, aby sa dosiahlo 100%, pokrytie do roku 2013. Stratégia EÚ 2020 sa zaoberá výzvami a, a povedala, že v tom, tejto stratégii by tam mala byť rýchlosť 30 megabitov pre všetkých Európanov. A to sa týka aj ľudí, ktorí žijú v vidieckých oblastiach. A týka sa to eh, a 50 eh, domácností by dokonca mali mať ešte rýchlejší internet. Máme tu teda určité stratégie v rámci 2020, kde sa snažíme podporovať rých, vysokorýchlostný internet v Európe. A eh, čoskoro v dobe sa bude schvalovať táto agenda. V tejto súvislosti budú tri dokumenty, ktoré sa zaoberajú širokovásom internetom. To bude oznámenie, kde, bude, kde budú uvedené detaily, detaily ohľadne implementácie broadbandu. Potom je dôležité mať pravidlá, musíme tu mať právny základ, ktorý podporí investície do vysokorýchlostného internetu. A potom po tretie, tu je program rádiových spektier. Toto je súčasťou stratégie Európskej komisie. Musíme mať dostatok e, spektra pre bezdrôtový širokopásmový internet. Najlepší spôsob, ako môžeme podporiť vysokorýchlostný internet v rámci dálnej agendy, nezahrňuje iba záväzky komisie, ale sú tam aj návrhy pre členské štáty. Tieto návrhy sa budú zameriavať na to, aby sa vypracovali národné stratégie pre vysokorýchlostný internet, kde bude podpora súkromných investícií, kde budú rozličné metódy a keď pôjdeme touto cestou, tak členské štáty môžu zabezpečiť investície a môžu zabezpečiť fungovanie týchto technológií dôležité pre všetkým prekonať eh, ten nedostatok pri financovaní. Na to budú poskytnuté štrukturálne fondy a budú sa môcť podporovať, bude sa môcť podporovať rýchlostný internet a bude tu aj verejné financovanie. Komisia sa zaoberá možnosťami, ktoré sú k dispozícii. Zaberáme sa tým, ako zvýšiť tak súkromné, ako aj verejné investície v tejto oblasti, aby sme dosiahli ten eh, cieľ. Mm, budú tu určité nástroje, ktoré budú môcť prekonať eh, ten nedostatok financovania a bude dôležité pripraviť trh na investovanie. Ah. Uh, Aylward, Pán Elward, máte slovo na 30 sekúnd. Ďakujem pekne sa poďakovať pani komisárke za odpoveď. Uh, keďže vychádzame z toho, že žijeme v digitalizovanom svete, ako ste vytvrdili, a mnohí vykonávajú svoju každodennú prácu online, sú tu určité, je to určitá skupina, na ktorú zabúdame. Sú to starší občania, ktorí nemajú takmer žiadny prístup k internetu. Chcem sa spýtať, čo môžeme spraviť preto, aby sme zabezpečili to, aby neboli vylúčení z našej spoločnosti. Ako im môžeme pomôcť? Kyrie Pitrobek, Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo pán predseda, nie je to iba o komisiu, ale je tu aj o radu, ktorá prijala to rozumné rozhodnutie v tej oblasti, by sme to boli indikatívny cieľ, aby sme dosiahli 100% pokrytie do roku 2013. A 100% je skutočne 100%. Takže bez ohľadu na to, akú skupinu myslíte, tak mala spadať tých 100%. Ďakujem. Máme tu dve doplňujúce otázky. Prvá od pána Abra, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Ja vítam túto otázku pána Crowleyho a musím povedať, že napríklad čo sa týka Írska, tak tam je nový bezdruhotový vysokorýchlostný internet, a ten poskytuje prístup v rámci prvej generácie. Toto je určite dobrá iniciatíva. Chcel by som sa spýtať, pani komisárka, týka sa tej práce, ktorú som je vykonal a týka sa to kritérií pre podporu lokálnych e, vysokorýchlostných iniciatív. Lebo bola to určitá snaha spolupracovať s verejnými orgánmi, vytvoriť určitý, určitý e, dopyt, aby tu bol určitý balík pre investorov. A mohlo byť možné, že by to bolo v protiklade s tými pravidlami, ktoré máme pre štátnu pomoc. Tak sú tu určité takéto projekty, ktoré sa pripravujú a Bolo by dobre poskytnúť určité usmernenie, čo sa týka štátnej pomoci. E, boli by tu určité PPP projekty, ktoré by boli podľa mňa veľmi dobré pre rozvoj širokopásmového internetu. Ďakujem. Druhá doplňujúca otázka, pani Tikau. Uh, Ďakujem vám, pán predseda. Pani komisárka, Európsky eh, plán eh, obnovy predpokladá 1 milión eur eh, na úplné pokrytie širokopásmovým internetom, internetom. Chcel by som sa vás opýtať, ako ďaleko sme e, v rámci tejto infraštruktúry. Ďakujem. E. Ďakujem pekne za tú prvú otázku, pán predseda. Skutočne je na mieste spomenúť, že keď hovoríme o širokopásmovom internete, tak to sa netýka iba káblov, a týka sa to aj bezdrotových možností, satelitných riešení a tak ďalej. Takže keď ja mám zodpovedať tú otázku, ktorá bola položená ohľadne 100% pokrytia, tak nehovoríme o tom, akým spôsobom budeme riešiť tento problém ako technológiou. A v tejto súvislosti, čo sa týka Írska, tak e, som príjemne prekvapená, čo sa týka investícií bola tam možnosť vyčerpať peniaze z štrukturálnych fondov a bolo tam bolo možné špecificky investovať do, do tejto oblasti a Írsko využilo v značnej miere túto možnosť, vyčerpalo viac ako 50 a keď sa porovnáte s inými členskými štátmi, musím povedať, že som bola trošku sklamaná, lebo v niektorých prípadoch to bola tretina alebo dokonca sa vôbec nevyužila táto príležitosť a neinvestovalo sa do tohoto typu infraštruktúry. Lebo toto je veľmi dôležité pre budúcnosť a je to dôležité pre zotavenie hospodárstva a vytváranie pracovných miest. A tu sa môžem skutočne opierať o moje skúsenosti z predchádzajúcej práce v komisii a kde je dôležité, kde som hovoril, že je dôležité revidovať e, pravidla pre štátnu pomoc a jedno z tých pravidel, ktoré som myslel, a to bolo prepojené napríklad aj so širokopásmovým internetom. A to, čo sme spravili v rámci tej revízie, bolo poskytnúť viac usmernenia v tej zmysle, ako, kedy, akým spôsobom to môže fungovať. Zároveň preverujeme možnosti z hľadiska Európskej investičnej banky, aby sa využili prostriedky, ktoré oni majú k dispozícii, tak to je bolo možné doplniť to financovanie. Ja si myslím, že v súčasnosti, čo sa týka tej revízie pravidel štátnej pomoci, podľa mňa teraz je jasné to, čo je možné a čo je neakceptovateľné. Mimochodom, samozrejme vždy sa môžete spýtať ľudí, ktorí teraz pracujú pod eh, pánom Almuniom, môžete sa ich spýtať na usmernenie, takže ak máte nejaké, nie, nie, niečom si nie ste istí, ne, neváhajte, kontaktujte ich, lebo si myslíme, že eh, verejno-súkromné partnerstvo to je skutočne veľmi dôležité v tejto oblasti. Samozrejme, v každom členskom štáte sa to rieši trošku iným spôsobom. A myslím si, že čo sa týka toho 100% pokrytia, a opakujem, že toto je náš cieľ a tento je, chceme dosiahnuť. A potom je tam ešte takže tých 50 takže 50% domácnosti bude mať v dispozícii 100 megabitov. Ja som sa pýtala, čo to je teda tých 100 megabitov, keď vlastne keď eh, Žmurknete, to je menej ako 100 megabitov, takže hovoríme skutočne o obrovskom skoku vpred. Tieto opatrenia sú dôležité. A táto diskusia na, diskusia na tú tému prebehne ešte skôr ako bude rok 2011. Ďakujem, Ďakujem, pani komisárka. Budeme pokračovať otázkami na pána komisára Rena, ktorý je tu zastúpený. Nasledujúca otázka číslo 33 predkladajú pán Bernd Posselt. Pán komisár, nech sa páči, môžete odpovedať. Thank you, uh, Mr. President. The uh, Ďakujem. Ehm, ekonomické výhody ehm, prijatia eura ehm, sú pozitívne pre celé EÚ. V detailoch Detaily môžete nájsť v správe 2008 komisie. Eh, podľa zmluvy všetky štáty EÚ eh, sú povinné vstúpiť do eurozóny potom, keď splnia podmienky. Ale Dánsko a Spojené kráľovstvo eh, prijali klauzulu, ktorá im umožňuje, že zostávajú mimo eurozóny. Keby mali požiadať o vstup o prijatie euro, tak e, by boli predmetom rovnakého konvergenčného hodnotenia ako ostatné krajiny, ako to platilo pre tie krajiny, ktoré vstúpili do eurozónu. Komisia e, by podporila ich prípravu a takisto aj mm, e, výmenu meny. Švedsko nemá klauzulu, ktorá mu umožňuje zostať mimo eurozóny, ale Švedsko nerešpektuje všetky kritéria, napríklad sa nezúčastňuje na e, výmenom mechanizme a e, takisto niektoré aspekty jej bankovej legislatívy, jeho bankovej legislatívy by mali byť e, porovnateľné. Členské štáty, ktoré nemôžu rešpektovať všetky konvergenčné kritéria, aby vstúpili do eurozóny, by mali robiť tak, aby mohli splňať tieto podmienky. Pán posol, máte 30 sekúnd. Pán komisár, len dva doplňujúce body. Poprvé, nechce sa komisia pokúsiť to e, trochu Švedsku dohovoriť, aby splnilo svoje povinnosti, je predsa zmluvne zaviazané, to sa nedá vykladať len tak. A druhý bod, ako to vyzerá e, s Estonskom? Myslíte si, že v dohľadnej dobe by mohlo byť prijaté? Pani, pán komisár, nech sa páči, môžete odpovedať. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako bolo správne poznamenané, Švédsko neplní určité kritéria. A ja som spomínal tie dve kritéria. Je tam ten problém, že nie sú to členmi toho výmenného mechanizmu, a potom, čo sa týka niektorých častí legislatívy, ktorá sa týka centrálnej banky, to by sa muselo prispôsobiť alebo pripraviť na vstúpenie do eurozóny. A to sú určité kritéria, ktoré je možné splniť, lebo to nie sú hospodárske kritéria, ktoré by sa týkali deficitov alebo zadlženia. A či komisia bude konať alebo nie v tomto smere, poprosím vás, aby ste sa spýtali radšej kompetentného komisára Rejna, ktorý na nešťastie je v súčasnosti chorý, čo sa týka Estónska, pokiaľ viem, toto sa stále preveruje ohľadne konvergenčných kritérií a, stan- a nemám ešte definitívne stanovisko komisie. Nasledujúca otázka číslo 34 bola predložená pánom Papa Nikolaom. Pán komisár, máte slovo. Mr. Commissioner, you have the floor for responding to question 34. Pán komisár, máte slovo, aby ste zodpovedali otázku 34. Excuse me, Mr. President. Um, indicate... Prepačte, pán predseda poslednom desaťročí tu bol určitý rozpor medzi produktivitou a vývojom miest v Grécku. Toto viedlo určitým, určité strate konkurencieschopnosti, bol, bol tu deficit e, bežného účtu a potom tu boli určité pravidlá, ktoré sa týkali pracovných podmienkov a zistili sa, že to je dôležitý faktor, ktorý viedol e, k zvyšovaniu e, nákladov na pracovnú silu v Grécku. V úplných rokoch domáci dopyt najviac prispieval k hospodárskému rastu. Súviselo to s výdavkami vlády, ako aj s príjmom domácnosti. Výdavky súkromných spoločností v poslednom ročí narastli 80 čo bolo neudržateľné a vidíme, že tu veľmi významne narastli aj dlhy verejného sektora, čo teraz vedie k vysokým splátkam úrokov a vedie to k problém, problém bilancií. Čo sa týka finančných potrieb vlády, tak e, to viedlo k tomu, že verejný sektor využil veľké finančné objemy Čo sa týka krátenia e, miest e, vo verejnom sektore, to bolo veľmi dôležité, malo by to byť vzorom aj pre, verejný, aj pre, pre súkromný sektor, toto je byť určitý vzor, tak to je možné obnoviť konkurencieschopnosť a je možno dosiahnuť fiskálnu konsolidáciu. Čo sa týka šetrení, a krátenia miest. Toto bude mať určitý negatívny krátkodobý e, dopad na, na dopyt na spotrebu, ale také sa obno- podarí obnoviť dôveru trhov a vytvorí sa základ pre udržateľnejší rast gréckého hospodárstva v budúcnosti. Grécko prijalo ambiciozný program, ktorý sa týka dlhov a reformy verejnej správy a hospodárstva. Konsolidačné opatrenia, ktoré prijalo Grécko, sú veľmi dôležité pre zabezpečenie fiskálnej udržateľnosti a pre dôveru trhov a toto skutočne víta Európska komisia. Euroskupina tiež toto privítala ako Medzinárodný menový fond. Program stability a opatrenia, ktoré boli oznámené v marci 2010, zahrňujú nielen plánované krátenie miest štátnych pracovníkov, ako odboranie určitých bonusov, ale sú tu určité mechanizmy na vyberanie daní oznámenie, ktoré sa prijalo 9. marca 2010 zo strany komisie. Tam je uvedené, že je dôležité sa opierať rozhodnutia rozhodnutie rady a dôležité poskytovať informácie a fiskálne opatrenia boli oznámené gréckými orgánmi 3. marca a toto je malo zabezpečiť e, cieľe v oblasti rozpočtu na rok 2010. E, teda Ďakujem. Pán Papa Nikolao, druhá otázka. Po nedávnych O vyhláseniach greckého štatistického orgánu sme sa dozvedeli, že nezamestnanosť momentálne predstavuje 1,3 Polovica e, z nezamestnaných sú mladí ľudia vo veku asi 23 rokov. sú e, to vlastne ale e, skupiny, e, ktoré sú mimoriadne produktívne. Čiže chcem tým povedať, že tieto vekové skupiny sa musia uspokojiť s veľmi nízkymi mzdami. Tie mzdy sú také nízke, že nemôžu byť znižované ďalej. Čiže treba byť veľmi obozretný pri takomto zovšeobecňovaní, pretože v Grécku panuje veľký nepokoj v tejto súvislosti. Máme jednoducho dočinenia s týmito počtami nezamestnaných a ďalšími e, opatreniami, ako ste spomínali, neprispejeme k e, hospodárskemu rastu. Pán komisár, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, si robíme starosti, čo sa týka nezamestnanosti v Grécku, ale nielen v Grécku, ale vo zvyšku Európskej únie. Na druhej strane, ale je veľmi dôležité, aby ekonomické základy boli dodržiavané. A keď v určitom časom období mzdy rastú rýchlejšie ako produktivita, tak jednoducho potom vznikajú problémy a to, čo sa udialo v Grécku, to s tým súvisí. Ja si myslím, že toto je skutočne veľký problém, predovšetkým pre mladých ľudí a veľmi aktívne sledujeme situáciu a sme toho názoru, že dlhodobá finančná udržateľnosť štátu, ktorý je členom eurozóny, tak toto je veľmi rozhodujúce. Ďakujem. Máme ešte ďalšiu doplňujúcu otázku. Pán Hundundis, 30 sekúnd. Ďakujem, pán predseda. Mám zásadnú otázku a nadvezujeme na to, čo povedal kolega. Zastupca pána komisára Réna upozornil, že musí dôjsť ku kráteniu miest v súkromnom sektore v Grécku. Chcem sa opýtať, s akým právom toto komisia tvrdí, e, vy e, robíte určité prognózy a vyslovujete sa k veciam, ktoré spadajú do národnej politiky Grécka. Otázka miest, otázka dôchodkov. Odkiaľ e, beriete tú istotu, že ste kompetentní k tomu vyjadrovať sa k týmto záležitostiam a robiť takéto prognózy pre grécku ekonomiku? Pán komisár? Um, Ďakujem, pán predseda. Uh, uh, uh, to, čo vidíme, je to, že nezamestnanosť stúpa nielen v Grécku, ale aj v mnohých iných krajinách EÚ. Je to dopad finančnej krízy. Musíme zvrátiť tento toto smerovanie a chceme, aby ekonomika Grécka bola udržateľná z dlhodobého hľadiska. A takisto musíme e, ochraňovať e, menovú úniu, ktorá je dôležitá pre celú Európu. My e, to, takéto sú výsledky a uh, žiaľ, e, také, to sú dôsledky politiky, ktorá bola vedená už dlhý čas. Ďakujem. Nasledujúca otázka je otázka číslo 35, otázka pána Košu. Jeho zastupuje pani Kajer. Pán komisár, nech sa páči, môžete odpovedať. Na otázku číslo 35. Thank you, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Keď globálna finančná kríza postihla Grécko v roku 2008, Maďarsko, pardon, tak e, sa pripravil balík vo výške 6,5 miliardy eur, čo presiahlo vlastne tú prípustnú výšku pre pre štáty a vieme, že tam boli ďalšie balíky. Chcel by som povedať, že bez tejto pomoci Maďarsko by malo podstatne väčšie problémy, ako bol ten 6-percentný pokles, ktorý sa znamenal v uplynulom roku. V tomto roku sa ekonomika bude stabilizovať. Okrem toho vláda stratila prístup na finančné trhy a ak by, ak by, bola, ak by finančná politika nebola prísnejšia, ako bola, tak by tie problémy boli ešte väčšie. To znamená, že bolo dôležité predchádzať aj významnému nárastu nezamestnanosti a bolo dôležité financovať deficit a medzinárodná finančná pomoc priamo prispela k riešeniu sociálnych vplyvov krízy. A to sa týkalo predovšetkým zraniteľných častí spoločnosti. Čo sa týka hospodárskeho programu, ktorý má zabezpečiť fungovanie hospodárstva, je dôležité, aby sa obnovilo dobré financovanie a preto bolo dôležité, aby vláda prijala eh, určité opatrenia, aby mala konsolidačné opatrenia čo sa týka princípov subsidiarity. V rámci nich členské štáty zodpovedné za implementáciu opatrení v sociálnej oblasti. Takže bola tu podpora krokov vlády, ktorá chcela vykonať rozpočtové úspory a chcela lepšie eh, nasmerovať investície a chcela dosiahnuť úspory. Pani Kal, 30 sekúnd.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 a situácia Maďarska sa nevylepšila. Situácia v nezamestnanosti sa ešte zhoršila. A keďže chýbala pomoc, tak e, sa situácia zhoršuje. Je to vlastne istý bludný kruh. Chcela som sa na to spýtať. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Nie som zodpovedný za túto oblasť v komisii, ale zdá sa mi, že pani poslankyňa naráža na to, na ten 100 miliardový balík, ale e, tento balík bol financovaný e, členskými štátnymi samotnými. A e, to neboli peniaze, ktoré boli, ktoré boli vlastne poskytnuté k dispozícii členským štátom. Eh, išlo tu o deficit v národných rozpočtov. A eh, v Maďarsku sa stalo to, že eh, bola tu ďalšia pomoc 20 miliárd, ktorá bola poskytnutá k dispozícii Maďarsku a mohli sa urobiť opatrenia, ktoré mali prekonávať krízu a um, ne, ne, neurobil sa žiadne prevratné zmeny. Pán Hundis, máte 30 sekúnd na doplňujúcu otázku. Pán predseda, pán komisár, odpoveď, ktorú ste nám poskytli podľa môjho názoru, mm, sa nezaoberá e, jadrom problému čo sa týka eh, Grécka, skutočne eh, ste sa zaoberali tým, čo eh, robil Medzinárodný menový fond a jeho rozhodnutiami, pretože tieto mali katastrofálne dopady. Takže otázka znie, či sa tým komisia vôbec zaoberala, prečo začal konať Ruský menový fond a na základe akého článku došlo k zapojeniu vôbec eh, MMF do diania. Na túto otázku by som si rád vypočul vašu odpoveď. Áno, sú tam určite určité právne základy, ale aké? Stručne, pán predseda, ak by MMF intervenoval tak ako ak napríklad v Grécku, tak Grécku to, o to, o to požiadalo. To je bilaterálna vec a aj pán poslanec vie, že bola tam aj európska dohoda v rámci členských štátov. Boli tam štáty eurozóny, ako aj na členov Európskej únie spolu s MMF. A ak by prípadný štát o to požiadal, v tomto prípade Grécko, tak vtedy by sa vlastne o tom iba diskutovalo. Je pomne ročí, ročí numero 36, Nasledujúca otázka je otázka číslo 36 pani Eleny Teocharus. Pán komisár, máte slovo. well, uh, Mr. President, uh, this is the... Pán predseda, toto je otázka. A? Dobre, už to mám. Dovolte, aby som povedal to, že ja tu nahrádzam pána Rejna a táto diskusia sa bude musieť ukončiť za normálne okolnosti. Hodina otázok by mal trvať do 8 a nemôžem ostať dlhšie. To je skutočne pre mňa problém. Thank you. No, I have no time. I cannot stay. Žiaľ, nemám čas, tak nemôžem k tomu nejako veľa povedať. A great difficulty from part of the European Union Vieme, že, že sú tu určité problémy v Európskej únii. Jednoducho neakceptujeme takéto vysvetlenie, že nemáte čas. Ak nemáte čas, tak choďte radšej preč. Ja samozrejme mám tiež veľa práce a ja som tu sedel dlhý čas, čakal som na moju otázku a čakal som aj počas tých doplňujúcich otázok. Takže bolo by slušné, keby ste zodpovedali otázkam eh, parlamentu. Je od vás arogantné, keď ste povedali, že nemáte čas. A o tomto musí rozumieť predseda ale ja som e, jasne povedal, že nezodpovedám moje otázky, otázky, ktoré boli položené mne, ja zastupujem pána Rejna, lebo on je chorý, nemôže tu byť. To je aktuálna situácia. Ale však e, ja rešpektujem, že ako rozhodne predseda, ja to o tom nerozhodujem, je to tak. Áno, máte pravdu, ste poukázali na tento problém, že nahrádzate komisára Rejna, ktorý na nešťastie je chorý. Tieto otázky sú dôležité. V každom prípade hodina otázok mala trvať do 2030, myslel nášho programu. A za týchto okolností ja vás nemôžem priviazať tejto stoličke, ale môžem vám povedať, že sa očakávalo od vás, že keďže máte tú nešťastnú úlohu, že nahrádzate pána Réna, mali by ste to spraviť pri všetkých otázok, ktoré boli mu položené. Takže poprosím vás, aby ste zodpovedali otázku pani Teocharos. Ďakujem, pán predseda. Ja som si myslel, že to je do 8, ale dobre. Ako som už povedal, vy ste predseda a vy rozhodujete o tom, čo mám spraviť. Takže ja pokračujem. Bez na to, čo sa stane. Finančná kríza ktorá sa stala aj makroekonomickou krízou, najväčšou po období, a ktorá je skutočne globálna. Dotkla sa celej globálnej ekonomiky, tak EÚ, EU, aj eurozóny. Dotklo sa aj Cypru. Cyprus má veľmi malú otvorenú ekonomiku. Čo sa týka predbežných odhadov podľa štatistického úradu na Cypre, HDP klesol o 1,7 v roku 2009. Toto je poprvýkrát, čo hospodárska aktivita e, poklesla za posledných 35 rokov. Tieto zložité podmienky aj s tým, že sú to problémy s určitými aktívmi a problémy s fiskálnou politikou, je dôležité, aby sa prijal plán na obnovu konjunktúry, samozrejme má to vplyv na rozpočty. Máme tu údaje z marca od štatického radu na Cypre, kde deficit bežného účtu dosiahol 6,1 Sú tam teda problémy. Pakt stability a rastu hovorí, že štát nemôže mať vyšší deficit ako 3 V súčasnosti sa pripravuje príslušná správa pre Cyprus. Keď bude hotová, bude prezentovaná Rade. Rada rozhodne o tom, či deficit je teda nadmieru alebo nie. Ak rada príde na to, že tento prípad nastal, bude tam lehota pre Cyprus, aby vykonal, určit, vykonal určité kroky. Medzičasom cyperská vláda musí prehodnotiť svoj program stability, musí prezentovať svoju rozpočtovú stratégiu do roku 2013. Komisia v súčasnosti hodnotí tieto údaje a vypracuje odporúčania a bude prezentovať odporúčania rade. Pane Zaukáru, 30 sekúnd. Naozaj by bolo veľmi zle, keby e, ste neposkytli nám odpoveď na otázku, ktorá bola položená. Ja by som sa rada dozvedela, e, čo sa týka programu, e, ktorý cyperská vláda prijala, či s ním súhlasíte. Takže to som sa chcela opýtať. Nech sa páči, pán komisár, môžete odpovedať. Ehm, pán predseda, ja môžem zopakovať len to, čo som povedal. Urobí sa hodnotenie. Je to normálna procedúra, ktorá sa vzťahuje na všetky členské štáty, aj na Cyprus. A ak komisia príde k záveru, že toto je mm, ehm, excesívny ehm, deficit, tak, tak potom prídeme s odporúčaniami pre Cyprus. Nasleduje otázka číslo 37. Otázka pána Messerschmitta. Pán komisár, máte slovo. You, uh, uh, having... Pán predseda, uh, um, grécka Európska nezávislá politika ohľadom financií by zlepšila krízu v krajine. Toto však e, nie je správne tvrdenie, pretože problémy e, sa ne týkajú skôr um, finančnej politiky, ale vysokému riziku, ktoré je spojené s medzinárodnými trhmi. Um, z úroky od ECB sú ešte nižšie a Centrálna banka vždy prinašala dosť um, likvidity uh, európskemu systému aj Grécku. Um, e, ekonomika sa realizuje inak ako uh, menové mechanizmy výmenné mechanizmy a správa komisie z roku 2008 ukázala, že e, prispôsobenia e, sa nerobili dosť pružne. Komisia teda povedala, že je potrebné, aby sa posilnili multilaterálne e, procedúry dohľadu, aby sme znížili zraniteľnosť členských štátov. Komisia práve teraz pripravuje návrhy v tomto smere a to som už spomenul v predchádzajúcej otázke. A no, nech sa páči, 30 sekúnd. Pán Messerschmidt, áno, existuje ale viac možností na reguláciu výmenného kurzu, ak um, členovia majú ak členské štáty by boli nezávislé. A to, to, túto nezávislosť nemajú, pretože celý rad svojich vlastných nástrojov delegovali do Frankfurtu. A nie je tomu tak, že e, úroky v Európe by boli jednotné. Strednodoba, dlhodoba úroková sadzba je rôzna v členských štátoch. A my máme vlastne mm, vlastnú, vlastný úrok. Ale môžeme sa dohodnúť na tom, že ak by Grécko nebolo tak e, zviazané e, Frankfurtom, že e, môže sa stať, že by bolo bývalo malo menej problémov, než má teraz? Pán komisár? Honorable member, certainly not. I mean, the whole idea... Uh, viete, že uh, um, menová únia uh, Eh, je jednotná a viete, že ak sa stanete členom tejto únie, tak potom už nemôžete hodnotiť svoju menu, pretože už vlastne nemáte menu. Máte iba spoločnú menu. Takže toto uh, už neexistuje, už grécka mena neexistuje. Eh, Gréci majú euro ako menu Takže individuálne hodnotenie úplne protirečí celej myšlienke Európskej menovej únie. A nie náhodou je Grécko členom Európskej menovej únie, pretože naozaj malo všetko, aby sa do nej dostalo. Nasledujúca otázka číslo 38 pána Michela. Pán komisár, nech sa páči. Otázka 38. Thank you, uh, Mr. President. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Kríza ukázala, že je nevyhnutné mať určitý rámec pre riešenie krízy v eurozóne. Je nutné si uvedomiť dopady vo všetkých oblastiach. Toto je skôr strednodobá otázka a rozhodovali o tom vlády eurozóny 25. marca, kde povedali, že chcú vypracovať určitú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením krízy. Malo by to fungovať, začať fungovať pred koncom tohoto roku. Prípadný Európsky menový fond by zohral určitú úlohu, by sa vytvoril určitý rámec pre finančnú podporu, bolo by to viazané určité podmienky, a boli by tam porovnateľné úrokové sadzby. Nie, nevie nutné mať žiadny nový orgán, aby sa toto zabezpečilo. Je dôležité zabezpečiť dobré financovanie štátov v rámci eurozóny. Je, dobré mať, je dôležité mať dobrú politiku vo všetkých štátoch eurozóny a to je základ úspešného fungovania EMU. V tejto súvislosti komisia pripravuje ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia koordinácie v oblasti hospodárskej politiky a kde bude monitorovanie štátov. A toto je súčasťou oznámenia komisie, ktorá sa týka stratégie 2020. Um, Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel ospravedlniť vám, pán komisár. Všetci sme trošku v také zložitej situácii nie všetci sa sem dostali, nie všetci sa môžu dostať domov. Samozrejme, ja chápem, že pre vás zložitá situácia, keď zastupujete kolega, kolegu. Chcel by som sa spýtať pána komisára, čo by znamenalo teraz to strendobé hľadisko? Hovoríme o polčase funkčného obdobia komisie, hovoríme o roku, o pár mesiacoch. Aké, aké, je, to vaše, aké je to obdobie, v rámci ktorého máte vyriešiť tento problém? Um... Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem. Vy ste sa teda pýtali na ten časový e, rámec. To by ste sa mali spýtať komisára Rejna, keď si pozriete tie odporúčania a tá dohoda, ktorá sa dosiala v rámci podpory Grécka, kde sa skombinovali bilaterálne požičky a podpora Medzinárodného fondu tejto súvislosti je komisia toho názoru, že to, čo sa teraz deje, nie je možné vyriešiť tým, že by tam bol Európsky menový fond, lebo to by si vyžadovalo podstatne viac času a my musíme konať teraz. Preto sa hovorí, že to je strednodobý projekt. My máme záujem na tento projekt, o tento projekt. A čo sa týka konkrétneho časového harmonogramu, najlepšie bude, keď položíte otázku pánovi Rejnovi. Ďakujem. Posledná otázka. Otázka pani Kratca, 39. Pán komisár, poprosím vás o odpoveď na otázku 39. 39. Thank you, uh, President. Ďakujem pekne. Komisia sa dlho zabrala nad tým, či má prehlbiť a rozšíriť e, finančný dohľad. Parlament vypracoval v tejto súvislosti určitú správu, ktorá sa týka aj verejných financií. Komisia chce využiť nástroje, ktoré vyplývajú z dohody, aby sa tu zabezpečila lepšia koordinácia politík. V tejto súvislosti sa vypracuje oznámenie, ktoré vytvorí určitý rámec na prechádzanie krízam a na prevenciu v eurozóne. Budeme sa opierať o článok 136, 126. Komisia príde s návrhmi na to, aby sa dodržiaval pak stability a rastu. Bude tu e, lepší dohľad na nerovnováhu v rámci eurozóny a zameriame sa aj na mechanizmy, ktoré budú, budú zabraňovať kríze. Čo sa týka fiskálnej politiky, viac sa budeme zameriavať na udržateľnosť rozpočtov, to je dôležité, z hľadiska krízy. Vieme, že sú tu určité demografické faktory. Je dôležité, aby sa posilnilo dodržiavanie paktu stability a rastu. Konsolidácia sa musí zabezpečiť v dobrých hospodárskych časoch a dôležité je sa pripraviť Dôležité má zgarantovať kvalitu verejných financií, zároveň je nutné riešiť prípady, kde sa neustále porušujú pravidlá, mali by tu byť prísnejšie tresty a posilniť stimuly. Vyškálna nerovnováha, to sa týka všetkých členských štátov, lebo to môže ohroziť našu konkurencieschopnosť to je relevantné pre štáty, ktoré majú euro. A dôležité je nepodstupovať veľké rizika a uvedomiť si, aké náklady by to malo pre celú eurozónu. Konkurencieschopnosť a rozdiely medzi, pri nej, toto je veľmi dôležité pre menovú úniu bola tu určitá divergencia, ekonomická nerovnováha v jednotlivých členských štátoch, vysoké zadlženie bubne v oblasti nehnuteľnosti, a nesprávne sa využívali prostriedky. A toto všetko viedlo k tomu, že, že verejné financie boli zraniteľnejšie. Zároveň štáty, ktoré mali e, prebytok obchodnej bilancie, musia v dobrých časoch pripraviť na horšie. Čo sa týka finančného dohľadu, vypracuje komisia ďalšie návrhy. Budeme sa zaoberať nerovnováhou, ako aj vývojom. Je dôležité vytvoriť určitý rámec pre predchádzanie problémom a zabráňať nerovnováhe. Návrh komisie sa bude zobrať možnosťami na to, ako vytvoriť mechanizmy na riešenie krízy, a to mechanizmy pre finančnú pomoc pre Grécko. To reaguje na aktuálny dopyt. Dôležité mať ale permanentné mechanizmy pre riešenie krízy a musia to byť pravidlá pre aktiváciu týchto nástrojov. Sú tu pravidlá pre podporu štátov eurozóny po veľkých problémoch a toto veľmi výrazne posilní e, Európsku menovú úniu. Koordinácia v rámci eurozóny, to je veľmi dôležité aj pre naplnenie stratégie 2020 v oblasti zamestnanosti. Komisia e, bude výrazne pracovať na týchto rámcoch. Ďakujem. Ďakujem. Um, um, rešpektujem to, že potrebujete odísť, tak som neprerušoval tlmočníkov, hoci ste hovorili príliš rýchlo. Uh, dúfam, že to bolo pochopiteľné, a ako len bolo možné. Nech sa páči, pani Kráca Cagaropulu, máte 30 sekúnd. Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za túto odpoveď. Ja by som sa chcela vrátiť k otázke dohľadu um, a k otázke nerovnováhy. Ja som sa v tejto otázke pýtala na to, či e, sa konečne už raz nebudeme zaoberať len ekonomickými problémami, ale aj ekonomickou divergenciou a mechanizmami e, dohľadu nad procedúrami pretože e, sú tu veľké priepasné rozdiely a kríza odhalila všetky tieto nedostatky eurozóny. Článok 136 je veľmi dôležité, ale potrebujeme ďalšie opatrenia pre koordináciu. A chcem sa spýtať, či je politická vôľa pre riešenie takýchto divergencií. E, nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, najprv sa chcem ospravedliť aj tlmočníkom. Um, je to naozaj výnimočná situácia a ja sa pokúšam odpovedať na otázky um, v tom čase, ktorý ste mi dali, čiže do 8.30. Uh, čiže odpoviem na túto doplňujúcu otázku a myslím si, že by ste sa mali vrátiť k pôvode krízy vo vašej krajine a ten pôvod je nerovnováha. Bola vytváraná dlhý čas a je to veľká nerovnováha, keď to porovnávame s, koncu, s mm, Toto je vlastne záležitosť národných politík. No a potom tá otázka, či je lepšie mať e, bližšie, bližší monitoring, odpoveď je áno. E, musíte mať na to navrhnuté schémy. Nezabúdajte na to, že v roku 2002 Európska komisia prišla s návrhmi, e, že členské štáty môžu kontrolovať jedno, čísla, ale členské štáty to neprijali. Komisia si uvedomovala, že monitoring je veľmi dôležitá časť národného e, rozpočtu, či um, teda je toto kompatibilné s Európskou um, menovou úniou. A to je prípad aj Grécka. Ďakujem. Kyrie Pitrope, kyrie Pán komisár, môžem k tomu povedať len toľko, že um, naozaj vám môže byť pán Ren veľmi povďačný za to, že ste ho zastúpili a mal by vás v budúcnosti tiež takto dobre zastúpiť. Takže e, z časových dôvodov otázky, ktoré neboli zodpovedané, budú zodpovedané písomne. Končím e, naše zasadnutie, e, odručujem ho do 9. Ďakujem.